Dobré ránko, dámy a páni. V tejto preludnenej miestnosti toľko e, zaujímavých za a zauj, teda členov, ktorí majú záujem. Výborne, dvaja, traja, takže veľmi rýchlo sa rozhodneme a pristúpime k elektronickému hlasovaniu. Eh, je niekto proti? Nie, dobre, ale prepačte. To je trošku, to preháňam. Dobre, takže začneme prvým bodom, bodom 7. Uh, eh, a nie je tu, a je? Prepačte, prepačte, nevidel som vás. Tu pani Matias. A teda je na nej, aby nás informovala, nech sa páči. Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Um, eu, por acaso, até achava... Dobrý deň. Uh, ja som si myslela, že by bolo dobre začať tým hlasovaním, lebo by to bolo poprvýkrát v histórii, že by uh, naša politická skupina mala štvrtinu hlasov v tomto výbore, ale určite to možno nie je dobre. Takže začnime správou. Uh, eh, to, čo tu dnes ľudí v takom hojnom počte doviedlo do miestnosti, a to je tá zelená zelená kniha, spoločný strategický rámec pre výskum a inovačné financovanie EÚ. E, toto je prvá rozprava k tejto téme. A prvá vec, ktorú by som chcela povedať, je, že e, to, čo tu budem e, preberať, je dosť všeobecné a potom neskôr sa pokúsim Eh, prejsť trošku podrobnejšie k detailom. Eh, o diskus- poviem o diskusiách, ktoré sme mali s spravodajcami rôznych eh, skupín vzhľadom na harmonogram to bude dosť, dosť napäté. Máme tu niekoľko cieľov, ktoré musíme splniť. Musíme vypracovať pozíciu parlamentu k tejto téme. A z tohto dôvodu myslím, že by sme mali všetci venovať maximálnu pozornosť tejto veci a napriek veľmi napätému časovému harmonogramu môžeme dosiahnuť dobré výsledky. Takže v prvom rade e, spoločný strategický rámec sa týka celého radu vecí, ktoré sú pre nás všetkých dôležité a to musí byť zohľadnené veľmi dobre. Musíme zabezpečiť, aby tá budúca politika na európskej úrovni zohľadnila význam tejto témy. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Takže tie najdôležitejšie body podľa mňa v prvom rade niekoľko základných princípov, ktoré komisia stanovila vo svojej zelenej knihe, najmä preto, že tu máme pred sebou pár kľúčových víziev. A tieto výzvy boli v priebehu posledných programov identifikované, a viaceré štúdie sa zrealizovali. No a prejdeme si teda tie najdôležitejšie. V prvom rade treba si vyjasniť ciele, potom znižiť zložitosť, zvýšiť pridanú hodnotu európskeho výskumu v globálnom kontexte. Po štvrté, musíme zjednodušiť e, účasť. Veľa sme hovorili o týchto princípoch v poslednom čase. A po piaté, naozaj musíme rozšíriť účasť v programe výskumu a asistencie v EÚ. Po šiesté, musíme sa sústrediť na zvýšenie konkurencieschopnosti a monitorovanie sociálnych dopadov. A teda musíme sa sústrediť na tú potvoru, ktorú dáva EÚ výskumu. Takže toto je tých 6 bodov, ktoré treba zdôrazniť ako najvýznamnejšie vzhľadom na tie siete, e, problémy, pred ktorými e, stojíme ešte tu pár ďalších vecí, ktoré budú významné. A chcela by som vašu pozornosť upriamiť na jednu takú obavu. Vieme, že e, komplexnosť a rôznorodosť finančných systémov e, dosť sťažuje úlohu v európskej oblasti výskumu, pokiaľ ide o nejaké jednoliaté roz, rozdelenie tieto nástroje sa stále menia, ako sme už viackrát spomínali aj v minút, minulosti. Takže z tohto dôvodu ten spoločný strategický rámec musí mať určité usmerňujúce princípy, ktoré znížia duplikácie, prekrývanie, fragmentáciu. 100% chápem, prečo sa tieto princípy e, prijali v komisii. Avšak nemyslím si, že by sme sa mali sústrediť iba na to prekrývanie. Poviem vám prečo. Je dôležité znížiť takéto duplicity úsilia, ale nedá sa tomu 100% vyhnúť. Vieme, že ak máme byť úspešní v koordinácii európskeho úsilia, musíme sa zamerať na technologické a vedecké eh, pokroky medzi inštitúciami a tam určite dojde k určitej duplicite, čiže bude dôležité budovať kapacity a znamená to, že teda budeme mať eh, do toho zapojené inovatívne vedecké komunity eh, rôznymi spôsobmi medzi regiónmi sa to bude odlišovať. Poznáme, že je tam to, to úsilie kohezie, určitá nerovnováha v Európe. No a určite dojde k určitej fragmentácii, ale to nie je to najhoršie zlo, ktoré by nás mohlo postihnúť. Musíme tú otázku jednoducho zmysluplne riešiť. V niektorých oblastiach eh, podporujeme väčšiu koncentráciu úsilia a z dobrého dôvodu. A v iných oblastiach sa zase snažíme e, zamerať menej zdrojov, niektoré sa možno nevyužívajú najefektívnejšie v niektorom regióne. No a možno treba preradiť tie zdroje do iných regiónov. No a možno v niektorých krajinách e, nie je najexcelentnejší ten výskum a v iných krajinách zase si zaslúži podporu. Takže tá koncentrácia nemusí byť úplne zlá. Musíme sa na to pozrieť z ekonomického sociálneho pohľadu. A máme teda samozrejme momentálne veľkú sociálnu a ekonomickú krízu v Európe, čo by nemalo byť prekážkou pokroku pri takýchto e, návrhoch. Práve naopak, treba to vnímať ako príležitosť, e, ktorú nám prináša kríza. Európska výskumná oblasť by mala reagovať na takúto krízu a vidíme tu, že vyvstávajú určité rozpory a treba identifikovať ehm, a jasne to pomenovať. Ehm, máme viac verejných investícií v EÚ než v USA, ale výsledky a poznatky e, z toho výskumu sú nižšie. Máme menej verejných investícií do vyššieho vzdelávania v EÚ, než je v USA a to je dôležitá vec, ktorú treba poznamenať. Myslím, že táto rozprava by mala slúžiť na to, že by sa tieto otázky dostali do centra pozornosti. V Európe sme pred situáciou, kedy naozaj zúfalo potrebujeme veľmi dobre kvalifikované pracovné sily a ak ich nezískame, tak priškrtíme náš vývoj v ekonomickom pohľade a priškrtíme vývoj aj európskej výskumnej oblasti. Takže naozaj si musíme položiť tú otázku, že do akej miery dostatočne investujeme do eh, vyššieho vzdelávania verejnosti, do výskumu a vývoja, či investujeme dosť, eh, alebo či by sme mali investovať viac. Mm, musíme jednoducho posilniť tieto nástroje spoločnosti, inak eh, nedostanú členské štáty všetku tú podporu, ktorú potrebujú, aby vybalansovali e, investície do vyššieho vzdelávania, aby tam boli určité prínosy z toho. E, vieme, že v súčasnom kontexte európsky výskumný priestor skutočne závisí od mnohej náročnej práce, ktorú robia e, výskumníci v Európe, takže myslím, že v tomto, na to sa treba zamerať, treba to zohľadniť, okrem toho, čo je v tej zelenej knihe. No a ešte jedna vec. Berúc do úvahy skutočnosť, že momentálne sme v situácii e, vážnych obmedzení a finančných e, obmedzení verejného, verejných výdavkov EÚ vzhľadom na hospodárskú a sociálnu krízu. Myslím, že mali by sme teraz investovať. Teraz je ten správny čas viac než kedykoľvek predtým. Musíme si zachovať štrukturálny fond a kohezný fond ako kľúčové nástroje, s ktorými môžeme znižiť a prekonať tieto obmedzenia a môžeme tak zabezpečiť slobodnejšiu a spravodlivejšiu Európu v oblasti výskumu a vývoja. Preto musíme vytvoriť určité stimuly, aby regióny zbližovali svoje ciele, aby sa nám podarilo tieto ambiciozne ciele naplniť, aby sme mali ambicioznejšie ciele v oblasti výskumu a inovácií v Európe. A ešte tri veci na záver. Kolegovia budú určite mať zaujímavejšie pripomienky, takže ja sa pokúsim to rýchlo uzavrieť, ale tri veci som chcela povedať. Poprvé, musíme jasne podporiť identifikáciu cieľov výskumu a vývoja. Musíme vyjasniť si ciele, ciele, ktoré chceme dosiahnuť našim financovaním a takto môžeme byť najefektívnejší. Takisto sme už počuli, že sa tu navrhujú určité opatrenia. Musíme posúdiť, že nakoľko boli efektívne v oblasti výskumu a vývoja. Po druhé, teda druhá vec z tých troch, Áno, musíme chápať dôvody, prečo je tu, prečo komisia hovorí o tom, že potrebné je transformovať e, poznatky a myšlienky do nových e, produktov. To je pravda. Avšak ešte stále musíme mať veľmi e, jasný pohľad na to, čo sú vlastne produkty a služby a najmä e, koncept inovácií treba prebrať z veľmi širokého pohľadu, keď e, sa pozrieme na súčasnú krízu. Keď si prečítate ten dokument, uvidíte, že produkty a služby sa tam vyskytujú dosť často. Nie myslím, že je to zámerom, ale vedomosti, poznatky e, nie sú tu len na produkciu tovarov a služieb. Poznatky sú aj verejným statkom aktívom, ktorý by, ktoré by malo byť k dispozícii pre všetkých občanov Európy. Takže majúc toto na pamäti, myslím, že musíme posilniť európsku oblasť um, výskumu v globálnom pohľade. Nemôžeme zabúdať na ostatné regióny vo svete, s ktorými konkurujeme. No a úplne napokon vo všeobecnosti chcem povedať ešte toľko, že všetky dokumenty, E, ktoré sme preberali, hovoria o potrebe vysporiadať sa s vážnymi sociálnymi výzvami, pred ktorými stojíme. A myslím, že naozaj presne treba definovať, čo sú vlastne tieto výzvy. Nestačí to len povedať, e, treba to aj urobiť. Takže preto vyzývam kolegov, aby diskutovali o tom, že o, e, ako oni vnímajú tie sociálne vízie, pretože ak tu hovoríme o technologických výskume a inováciách, treba sa aj sociálne výzvy, musíme ich poznať. Čiže spomeniem niečo, čo som už viackrát spomínala. Sociálne služby a sociálne vedy, humanitné vedy sa musia posilniť Dôležitá je Európska rada pre výskum, ktorá potrebuje viac financií a je dôležité zabezpečiť správnu úroveň financovania pre programy, ako je program Marie Curie, medzi inými. Mm, sociálne vedy a humanitné vedy nemôžeme nechať stranou, pretože bez nich nebudeme mať e, možnosť a schopnosti e, naozaj niečo zmeniť, alebo budeme mať len veľmi obmedzené mm, možnosti toto je teda dôležitá kapitola v boji o zlepšenie výskumného rámca. To je jeden z bodov, ktorý pre nás predstavuje pridanú hodnotu. Ďakujem. Ja, damit bedanke ich mich herzlich und darf dann den Schattenbericht. Ďakujem a dávam slovo tieňovým spravodajcom pani Hercog ako prvá. Thanks, uh, thanks, I, I... Ďakujem, pán predseda. Ja som myslel, že pán Hökmark je z tej najväčšej skupiny ako tieňový spravodajca. Ja tu mám zoznam tieňových pred... spravodajcov, hovorí pán predseda. Ak nechcete, tak dostane slovo ďalší. LR, kolega LR. Dobre, takže v prvom rade ďakujem kolegyne Matiaš za jej um, vystúpenie. Nie som ešte až tak dlho v parlamente, ale poprvýkrát som tu počul, že Spravodajca e, povedal, neviem, či to bolo zo zdvorilosti, alebo vážne, že sa zaujíma o to, čo hovoria, čo povedia ostatní, e, čiže máme nádej, že bude veľmi dobrá spolupráca. To je e, naozaj veľmi, veľmi dobré vyjadrenie. No, ešte pár takých poznámok na úvod. Otázka, že ako bude vyzerať ten 8. rámcový program pre výskum. To je otázka, či z Lisabonskej stratégie ostane niečo vôbec. Videli sme v tých e, predbežných správach, že čo sa týka konkurencieschopnosti tých e, naozaj ambicioznych cieľov EÚ v globalizovanom svete, tam naozaj sme v porovnateľní s Áziou a Amerikou a čo sa týka rámcových podmienok tohto e, programu, je jasné, že budeme mať rozpočet, ktorý bude maximálne teda na úrovni súčasného, alebo možno tam dojde aj k nejakým škrtom. Rámcový program 8 má taký význam, pretože ide vlastne o otázku, čo ostane z lisabonských cieľov a či dokážeme týmto rozpočtom zabezpečiť silný ekonomický cieľ, čo sa týka európskych perspektív. Ak by sme ostali pri súčasnom stave rámcového programu 7, tak to nie je len status quo, ale na európskej úrovni to úsilie vo výskume ostane len na úrovni členských štátov, a bude to len takým, e, takým zdorilým úklonom pred európskou myšlienkou, ale nebude to udržateľné. A rámcový program 8 a diskusia o ňom preto je o mnoho politickejšou otázkou a ekonomickejšou otázkou. Je to otázkou, ktorá je o mnoho viac spätá s tým, či naozaj chceme spoločnú Európu. Nie je to len otázka politiky výskumu alebo e, nejakého čísla v celkom rozpočte. Takže tie rámcové podmienky no, sú úplne jasné. Myslím, že ako parlament sa musíme zamyslieť nad tým, či eh, chceme nejaký spoločný postoj, to bude naša jediná príležitosť posunú tú komisiu, e, teda tú pozíciu komisie, ktorá je trošku váhavá, mm, ak by som to tak mohol povedať, aby sme to v rade podporili a posunuli tak, že bude to skutočne e, veľké sústredenie na výskum. Čiže treba naozaj od začiatku povedať, o čo ide. Ak tie ciele, ktoré sme si sami definovali v lisabonských perspektívach, ak tie chceme naplniť, tak e, musíme zdvojnásobiť rozpočet. Len to nás dostane vlastne do ažurity, čo sa týka vývoja v USA a v Ázii. Ďalej. Ehm, máme tu konflikt, o ktorom, o ktorom musíme otvorene hovoriť. To bol konflikt už aj v rámcom programy 7. Už sme to spoločne vyriešili v parlamente, bol to ťažký proces, ale posilní nás v rokovaniach a je to ten konflikt medzi novými členskými štátmi a starými členskými štátmi. Je to konflikt medzi veľkými a malými členskými štátmi. A čo je konflikt? V podstate sme sa zaviazali a myslím, že je dôležité pridržať sa tohto princípu. Zaviazali sme sa k excelentnosti, ktorá je centrálnym kritériom rámcového programu pre výskum, ale treba povedať, že výsledok 7. rámcového programu je aj to, že celý rád členských štátov sa nemohol zúčastniť na tomto eh, programe, pretože tie štruktúry sa ešte len budujú. V niektorých oblastiach je výskum veľmi dobrý, ale do, globále nie je na takej úrovni, eh, ktorú by sme chceli v Európe mať. A to znamená aj pre tie rokovania o osmom programe. Ehm, to znamená ten problém, že nové členské štáty musia mať záujem viac sa e, podielať na tomto programe a znamená to, alebo doteraz to znamenalo, že to absolútne kritérium excelentnosti sa kvázi spochybňovalo aspoň doteraz. No a potom sú tu členské štáty, ktoré povedia, že no ak to kritérium excelentnosti sa spochybňuje, tak e, nemáme nejaký veľký záujem podporiť tie európske programy, e, radšej pôjdeme cez národné programy. A o tejto téme sa musíme otvorene porozprávať a musíme nájsť eh, taký časný kompromis v parlamente, pretože inak sa v tejto fáze rozdelíme, rada sa rozdelí a nebudeme mať eh, nejaký zásadný zvýšený finančný príspevok pre ten druhý, pre ten ďalší program. Čiže toto by sme mali v tej zelenej knihe sformulovať, mali by sme povedať, že trváme na tej principiálnej predstave, že základným kritériom je excelentnosť, je to potrebné, aby sme globálne zvládali e, konkurenciu, e, hospodárskú súťaž, ale musíme nájsť riešenie toho, ako tie rôzne záujmy môžeme integrovať. A to sme sformulovali ako uh, nadpis Stairway to Excellence. Čiže časť toho programu slúži tomu, aby sa niektoré štruktúry v členských štátoch priblížili k tejto predstave excelentnosti. Nechceme to spochybňovať, ale máme tu aj prostriedky, ako dosiahnuť e, tú excelentnosť na tejto úrovni. No ak tento kompromis uzavrieme, tak budeme mať silnú pozíciu parlamentu. Ak to neuzavrieme, tak e, tá pozícia parlamentu bude slabá, ako vieme zo skúsenosti. Ďalej, Tretia veľká téma je otázka, o ktorej sa diskutuje a síce, že do akej miery rámcový program pre výskum je v službách konkurencieschopnosti Európy a je jasné, že e, musíme nájsť rovnováhu medzi potrebnými, potrebným výskumom na základni a posilnením výskumného priestoru v Európe. A na druhej strane je tu otázka, ako môžeme tému inovácie a realizácia výskumných e, výsledkov e, v reálnom hospodárskom raste. No a rámcový program 8 kladie otázku, že ktoré nástroje môžeme integrovať, mali by sme integrovať do tohto programu či je to čistý výskumný program, alebo je to program pre výskum a vývoj, možno aj s perspektívou spojiť s inými politikami, ako je CIP, uplatňovať tieto technológie v krajinách. To je dosť podstatná strategická úvaha. Takže ja osobne veľmi vítam, že komisia vo svojich dosterajších vyjadreniach, hoci teda v tej zelenej knihe je to dosť vágne, kladie do popredia inovácie, pretože to veľmi silne súvisí s cieľmi rastu Európy. Posledná, alebo posledné dve témy. Medzinárodná spolupráca. Hovoríme o medzinárodnej spolupráci, ale bilancia rámcového programu 7 je veľmi slabá, čo sa týka tejto otázky. No a pre mnohé krajiny, inštitúcie, výskumné pracoviská bázy v Severnej Amerike, tá pomalosť rozhodovacích štruktúr rámcového programu 7 jednoducho nie je atraktívna pri dynamickom vývoji v oblasti IT v Ázii jednoducho nenájdete partnera, ktorý by bol ochotný e, spolupracovať s EÚ, s inštitúciami, s vedeckými pracoviskami e, na projektoch, e, keď tam sa rozhoduje o tom 1,5 až 2 roky. To v úvodzovkách nie je na medzinárodnej úrovni konkurencieschopné. Čiže tá téma medzinárodná spolupráca sa musí masívne posilniť. Musíme sa zamyslieť nad tým, že aké štruktúralne reformy nás privedú k e, rýchlejšiemu rozhodovaniu v medzinárodnom rámci. No posledná vec v zelenej knihe nespomenutá je téma financovania európskych veľkoprojektov. Implicitne zo 7. rámcového programu financujeme celý rád e, európskych e, veľkoprojektov ITER, Galileo a Dá sa eh, predpokladať, že z klasického rozpočtového eh, koša to už nebude možné, čiže pripomínam kompromis v prípade ITER z decembra a tam vlastne tie rozpočtové prebytky zo 7. rámcového projektu a z polnospodárstva e, eh, mali zabezpečiť nejaké strednodobé financovanie európskeho veľkoprojektu. Jednoducho to nefungovalo a je absolútne jasné, že z prebiehajúceho rámcového programu 8 nedokážeme zabezpečiť tieto eh, financie na Galileo a GMS, čiže musíme tam mať vlastnú rozpočtovú položku na veľkoprojekty z bežiaceho rámcového E, programu pre výskum to nezvládneme. Na začiatku v nejakej úvodnej fáze to by možné bolo, ale s perspektívou popri rámcovom programe pre výskum musíme mať aj vlastnú rozpočtovú položku na to. na no úplne posledná téma, keďže sa to vo všetkých nedelných prejavoch vyskutuje, kolegovia a ja to vždy zdôrazňujeme, to je téma malé a stredné podniky. Musíme sa odkloniť od tých našich e, životných lží. Jednoducho v rámcovom programe pre výskum musíme na to mať vyhradenú vlastnú oblasť. Buď teda sme naozaj ochotní povedať, že v niektorých oblastiach môžeme akceptovať veľmi zjednodušené postupy, že akceptujeme že malé a stredné podniky nie sú v kontexte viacročných programov integrované, alebo jednoducho povieme, že sú to len také pekné reči. 5 programov za sebou mm, nedosiahlo tú kvótu, ktorú sme si stanovili pre malé a stredné podniky. A musíme nájsť teda nejakú odpoveď, e, musíme to nejak riešiť, nedá sa to len zdôrazňovať, bez toho, že v konečnom dôsledku Ehm, sú to naozaj len také pekné reči, aby nám to potom niekto nevyčítal. Takisto musíme mať nejaký sektorový prístup pre malé a stredné podniky. Nie je to definícia malého a stredného podniku, ktorá e, sa môže stiahovať e, od nejakého gréckého stánku až po švedský veľkopodnik. To nie je realistický obraz toho, čo v jednotlivých eh, priemyselných sektoroch eh, prebieha. Nepodarí sa nám malé podniky integrovať do Európskeho rámcového programu pre výskum, ale napríklad v oblasti IT je tá stredná vrstva veľmi, veľmi úzko definovaná, pretože priemyselná stredná vrstva uh, sa musí poňať trošku širšie, než je táto hranica malých a stredných podnikov. A pripravujeme sa tu o šance, zapojiť malé a stredné podniky do toho rámcového programu. Potrebujeme inteligentné, špecifické riešenia pre jednotlivé sektory. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne. Mám ešte 6 prihlášok e, do diskusie. O 10. budeme hlasovať, tak buď sa pokúsime hovoriť pomalšie, ale, pardon, e, kratšie, alebo tí poslední sa nedostanú na radu. Ďakujem, pán predseda. Ja som len chcela byť zdvorila voči vyššej, väčšej politickej skupine ako tieňová spravodajkyňa a okrem toho mám na to aj logistické dôvody, pretože e, tieňový spravodajca za EPP má niektoré poznámky, ktoré tu nechcem opakovať. Domnievam sa, že tento parlament a táto inštitúcia sa plne podpísala po ciele EU 2020 a pokiaľ je tomu tak, treba zabezpečiť, aby všetky naše možnosti vrátania inovácie a výskumu boli v súlade s cieľmi Európa 2020 a myslím si, že to je veľká výzva. Domnievam sa, že by sme mali začať už dnes. My všetci takisto súhlasíme, že HDP vynaložený na eh, výskum a inovácie by mali vynaložiť všetky členské štáty EÚ, ale tie vyhľadky nie sú veľmi zľubne. Zdá sa, že ministri financí sa dohodli, že e, všetky vlády e, alebo všetci minister, ministri pre hospodárstvo a e, vedomostnú ekonomiku musia toto podporiť. Súhlasíme s tým, že spoločný strategický rámec možno využiť na dosiahnutie dosiahnutie cieľov únie v oblasti inovácií. Zároveň však súhlasíme s tým, že nie je jedno riešenie pre všetkých a to motto musí byť skôr varietas delektát, to znamená, že tu musíme zahrnúť aj malé a stredné veľké podniky, ako povedal kolega z EPP. Ale kde je teda problém? Ja si myslím, že si musíme byť zajedno v tom, že rozsah inovácií sa dramaticky zmenil. Dnes si myslíme, že inovácia a výskum pritom sa netýkajú iba technologicky high-tech, vyspelých high-tech spoločností, ale e, týkajú sa aj sociálnych inovácií. Zároveň však musíme súhlasiť aj s tým, že pokiaľ nezdvojnásobíme alebo nestrojnásobíme peniaze vynaložené na inovácie a ponecháme len tie prostriedky, ktoré sú v 7. rámcovom programe, to znamená podstate zníženie, pretože keď sa zvýši rozsah a ponechajú sa rovnaké financie, znamená to v končnom dôsledku zníženie. A ak chceme dosiahnuť ciele Európy 2020, musíme to zmeniť a parlament musí súhlasiť s tým, že okrem toho, že máme strategický rámec, musíme zvýšiť aj to, čo je súčasťou tohto viacročného strategického rámca. E, zároveň si myslím, že jedna vec, vec tu rozhodne chýba a to je e, kapitola 5 nášho rozpočtu a to sú administratívne náklady. Väčšina inštitucionálnych eh, eh, úloh v oblasti inovácií sa týka práve administratívnych výdavkov. A pokiaľ a myslíme si, že je potrebné, aby sme to neohrozili inými cieľmi, keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci. Myslím si, že táto časť tu chýba. Keď chceme skombinovať všetky finančné prostriedky, potom tá časť pre eh, administratívne náklady je, sa musí dôkladne správne posúdiť, aby sa zistil, zistilo, či je v súlade s inými cieľmi. E, ďalej by som chcela povedať, že podľa mňa e, sú tu aj niektoré, je tu istá potreba inštitucionálnych inovácií, napríklad v oblasti Európskeho e, podnikového rámca, programu CPI, lebo často vidíme, že Európska únia zabezpečí síce finančný nástroj, ale členské štáty okamžite svoju časť financovania ako si e, zoberú, ale musíme si dať pozor, aby e, sa to nepovažovalo za charitu pre e, členské štáty, ale že aj tieto musia plniť svoje povinnosti. Ďalej e, podporujem potrebu lepšej medzinárodnej spolupráce a myslím si, že veľké projekty, vrátanie ITERu, e, Galilea a tak ďalej. My ako parlament sa musíme usilovať o zvýšenie HDP, podielu HDP na 3% a musíme e, bojovať v tomto smere s ministerstvami financí. V opačnom prípade Európa nebude dôveryhodná, lebo na jednej strane máme politické záväzky, ale nemáme prostriedky na ich dosiahnutie a myslím si, že parlament si musí dávať na toto veľký pozor. Ďakujem. Pani Cavaglio. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi a povedať to, čo podľa môjho názoru má byť hlavnou zásadou pre ďalšiu generáciu programov v oblasti výskumu a inovácií. Musíme mať systém založený na dôvere s menším počtom Um, nástrojov, znižením nákladov na administratívu. Okrem toho je potrebné, aby sa aj využívali lepšie dosiahnuté výsledky a inovácie. Excelentnosť, ako povedal pán Heller, musí byť skombinovaná so schopnosťou um, využívať štrukturálne fondy, ale nepatrí sem len excelentnosť, ale aj um, cesta k excelentnosti a tu by som chcela podporiť podporiť pána Hellera a ďalších kolegov, ktorí požadujú, aby sa rozpočet na túto oblasť dvojnásobil. A naopok, na, napokon je to medzinárodná spolupráca. Myslím si, že by sme mali mať jednoduchšie e, rámcové programy prepojené na spoločný strategický e, rámec v oblasti IT a v ďalších oblastiach a musí byť e, hnaný e, potrebami priemyslu a politiky. Myslím si, že by sme mali mať menší počet tematických priorít, než tomu bolo doteraz a vyváženejšie e, projekty výskumu z dora, nahora, z hora, nadol. E, prístup z dola nahor sa týka predovšetkým Európskej rady pre výskum. Ja si myslím, že tento prístup by sa mal uplatniť aj v programoch spolupráce. Podľa mňa program spolupráce je veľmi dôležitým prvkom rámcového programu. 7. rámcového programu mal by byť súčasťou 8. programu rovnako a pokiaľ ide o programy spolupráce z dola nahor, tieto by sa mali týkať aj um, E, zobrazovacie technológie a, a účastníci by mali určiť, ktoré by mali byť tie rozvíjajúce sa technológie, e, ktoré by mali byť súčasťou tohto vedeckého programu. Máme rokovací poriadok a e, tento umožňuje zmeniť pravidla pre iniciatívu spoločných, spoločnú iniciatívu pre rozvoj technológií v prospech malých a stredných podnikov. Tieto by mali byť Eh, prepracované, pretože doteraz opatrenia pre malé a stredné eh, podniky v súčasnosti eh, sa netýkajú samotných týchto podnikov, ale skôr výskumných inštitúcií a je potrebné, aby sme uľahčili možnosť využiť výsledky výskumu a vývoja na trhu. A nakoniec účasť mladých vedcov, moja kolegyňa Marisa už o tom hovorila, toto by mal byť jedným z našich cieľov a mali by sme e, nájsť spôsob, ako zapojiť mladých výskumníkov do výskumných programov, tak na úrovni priemyslu, ako aj na úrovni vysokých škôl a výskumných inštitúcií. A nakoniec e, mali by sme zaviesť balíček zjednodušených pravidiel, ktoré e, doteraz neexistovali a neboli pre predmetom eh, hodnotenia 7. Eh, rámcového programu v polovici obdobia. Som eh, veľmi Rada by som k tomu povedala viac, pretože sa zaoberám tým, čo sa deje v oblasti zjednodušenia. Som pripravená dať poskytnúť to, túto informáciu spravodajcovi. Ďakujem. Danke sehr, kolega Höckmark. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem e, spravodajcovi. Mám to potešenie, že môžem v podstate súhlasiť so všetkým, čo si myslím, že je veľmi dobré, pretože bol tu predložený veľmi široký pohľad na to, ktorým smerom by sme sa mali uberať. Mám tri dôležité pripomienky. Prvá je rozdelená na tri. To je zjednodušenie, zjednodušenie, zjednodušenie. Myslím si, že to treba povedať, lebo tu nejde iba o otázku byrokracie pretože zjednodušenie, zjednodušenie, zjednodušenie znamená aj zvýšenie dynamiky a tvorivosti tohto procesu. Takže má to aj významný kvalitatívny rozmer. A my sme v rámci posledného eh, FP dosiahli veľmi veľa a myslím si, že bol významný pre univerzity aj ďalšie subjekty, ale ešte musíme zajsť ďalej a je to potrebné urobiť. V opačnom prípade E, do tohto procesu nezapojíme malé a stredne veľké podniky, e, pretože tieto sú dôležité pre dynamickosť procesu. E, po druhé, otázka, na akej úrovni by malo byť dostupné financovanie. Myslím si, že cieľ zdvojnásobenia financií do výskumu je dobrý, pretože to má dobrý dôvod. Ciele boli vypracované totiž už predtým a všetky možno datovať do Eh, histórie, keď eh, vede a výskumu vo svete dominovali eh, Spojené štáty a keď sa pozrieme naspäť do obdobia spred 15 rokov, v podstate všetky výskumy sa urobili, respektíve všetky výsledky výskumu sa urobili v Európe a v USA, ale dnes sa situácia zmenila. Čína a Ázia má, bude mať viac inžinierov, výskumníkov štátov a tak ďalej. Tie e, štatistiky sú známe. Napríklad máme 12 miliónov takýchto výskumníkov v Číne, len v Číne. Vidím, že tu mám podporu publiku, ako vždy. Takže toto je dôležitá vec. A úplne nakoniec, pán predseda, potrebujeme zvýšiť mobilitu výskumníkov. Myslím si, že toto je jeden z kľúčových úspešných príbehov amerického anglosaského výskumu. Bola to mobilita a nízky, nízky prach potrebný na to, aby ľudia mohli prechádzať z jedného výskumného centra do druhého. A myslím si, že nie len predlžením a posilnením programu Marie Curie, ale aj ďalšími krokmi e, to môže môžeme dosiahnuť, pretože takto e, posilníme finančne tie výskumné inštitúcie, ktoré sú na čele. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel najprv zablahoželať Marisi Matias za jej výklad a za jej otvorený prístup k e, týmto úvahám. Najprv metodická poznámka. Európska komisia nám hovorí, že je potrebné, aby sme e, predložili návrhy na, buž, na budúci finančný výhľad. E, pokiaľ ide o 7. E, rámcový program, myslím si, že sme trošku pod veľkým tlakom, aby sme postupovali príliš rýchlo a musíme si dávať pozor, aby sme neurobili, aby sme nepostupovali unáhlenie. Myslím si, že sa vyžaduje politická rozpráva k tejto téme. Navrhu navrhujem, pán predseda, že pokiaľ máme takúto naliehavú tému, je potrebné, aby komisia akceptovala flexibilitu, čo znamená, že v tom momente, ako je znenie prijaté, tak je potrebné, aby sme ho mohli meniť s ohľadom na okolnosti. Napríklad e, to hovorí článok 52 zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo znamená, že programy možno prispôsobiť vývoju situácie. Máme nový e, parlament, máme EU e 2020 2020, máme tu zlyhanú Lisabonskú stratégiu a e, ľudia nám hovoria, že nemôžeme zmeniť e, tieto e, veci. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme zmenili logiku a zaviedli flexibilitu pre prípad, že je potrebné zmeniť veci. Ľutujem, že v zelenej knihe sa nehovorí globálnym spôsobom o probléme výskumu. Keď hovorím globálnym spôsobom, mám na mysli regióny, národy, národy Európsku úniu. Navrhujem, aby sme e, prostredníctvom Európskeho dvora auditorov a 27 týchto inštitúcií v EÚ umožnili posilniť výskum na celom kontinente. Súhlasím so zdvojnásobením rozpočtu na výskum, ale ako to urobiť? Je potrebné, aby výskum a inovácia sa europeizovali, ale prostredníctvom členských štátov. E, e, pozícia Rezolúcia Európskej rady je e, dobrá, pretože hovorí, že pokiaľ ide o znenia, tieto by mali byť vypracovať, tieto by mali vypracovať tak EÚ, e ako aj členské štáty a myslím si, že to platí aj pre 8. E, rámcový program. Pani Bobinská, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja som si vypracovala, respektíve zorganizovala malý dialog s jednotlivými profesormi a inštitútmi v Polsku za snahou zistiť, ako vyriešiť hlavné problémy FP7 a čo očakávať. Už o niektorých z nich sa tu hovorilo e, a e, ako som už povedala, hovorilo sa tu napríklad o infraštruktúre, ktorá má kľúčový význam. Mnohé z týchto inštitútov nemajú dobrú infraštruktúru na to, aby mohli pokračovať v účasti. Samozrejme, to je formálna otázka a je to niečo, čo je veľmi eh, naliehavé pre inštitúcie, ktoré nemajú dostatočnú administratívnu kapacitu. Hovoria, že majú záujem o účasť na európskych programoch regiónoch, ale táto, tento záujem klesá. Keď sme vstúpili do EÚ, tak tento záujem bol veľký, ale teraz sa znižuje. A myslím si, že to je veľmi zlý signál a myslím si, že tu narastá narastajú tieto nožnice, táto priepasť a je potrebné, aby sme tomu venovali väčšiu pozornosť. Pokiaľ ide o tento formálny aspekt, tak e, týka sa podávania správ, vykazovania e, a všetkých e, systémov podávania správ, priebežných správ. To hodnotenie sa veľmi často robí len formálnym spôsobom, nerobí sa na základe skutočných zásluh a ľudia sa jednoducho trasú, aby náhodou neurobili nejaké eh, chyby v podaných správach, pretože by im neprišli peniaze. Druhá vec, o ktorej treba hovoriť, to sú inovácie, ktoré sa chápu veľmi technickým spôsobom a nie sociálnym. V týchto krajinách inovácie znamenajú inovatívne formy práce a je tu celý súbor sociálnych a ekonomických otázok, ktoré sa vnímajú veľmi zúženým spôsobom. A čo znamená praktické využitie? Toto je jedno z usmernení alebo kritérií. Je potrebné, aby sa výsledky výskumu mohli využiť praktickým spôsobom. Čo to znamená? E, sociálni vedcovia, vedci takisto môžu priniesť inovácie, ktoré však nedostávajú rovnakú pozornosť. Tie projekty sú príliš veľké. Ja sama som bola zapojená do jedného takéhoto projektu a my sme nevedeli, kto tam je zapojený, kto čo robí a my sme len prikladali naše malé e, kamene, bloky k tejto obrovskej e, pyramíde. Toto nie je správny prístup k inovatívnym projektom. Niektoré z nich, niektorí hovoria, že by sme mali zaviesť niečo, ako je spoločná politika eh, alebo politika súdržnosti v oblasti výskumu. Ja eh, si myslím, že to je nová myšlienka, ale jednoducho bola predložená, ale nechcela by som vás ďalej oberať o čas. Ďakujem. Pani kolegyňa Ford, ďakujem pekne, teším sa. Ehm <clears throat> na správu. Um, zazneli tu už nejaké poznámky. E, budeme musieť nájsť správnu rovnováhu a aby sme udržali excelentnosť, um, um, na to by sa mal parlament sústreďovať, podporovať e, účasť malých a stredných podnikov. Mm, myslím, že zjednodušenie je jednou z motivácií a veľmi dôležité hlavne pre malé a stredné podniky. Ako jeden z kolegov povedal, nesmieme

E, možno, že by bolo dobrá e, valorizácia v A potom e, tzv. Stairway for Excellence, čo je tiež koncepcia, ktorú by sme si mali bližšie všímať. Nesmie jednoducho dosť rýchly pri rozhodovaní, čo sa týka financovania projektov a potom aj účasti ďalších medzinárodných partnerov, ktorí sa chcú zúčastniť keď e, ste činní v odvetvi, kde je veľmi krátky čas na uvedenie výsledkov výskumu na trh ako e, high-tech alebo e, inovácií, kde sa musia tieto veci, výsledky dostať čím skôr na trh. A keď máme dlhý čas na rozhodovanie, to nie je dobré pre súťaž na globálnom trhu. Vidím tú potrebu, že 7. program je e, môžu sa na tom súčasťovať, byť privolaní aj medzinárodní e, partnery z iných častí sveta. Čo sa týka E, väčšej transparentnosti rozpočtu. Absolútne súhlasím, že hlavne pre väčšie projekty potrebujeme ozaj väčšiu transparentnosť. Čo sa týka e, sústredenia na e, šetrenie elektrickou energiou. To sú výzvy, ktoré stoja pred nami a sú veľmi dôležité. A potrebujeme sa e, teda sústrediť na e, tieto hlavné výzvy ako energetika a tak ďalej. Máme tri e, piliere veda, priemysel a politika. Možno, že tento prístup by bol užitočný. Myslím, že zjednodušenie je kľúčovým, kľúčovou motiváciou Ehm, treba udržať, aby nástroje boli čo najjednoduchšie a nezavádzať e, ďalšie. Ehm, e, sme pod tlakom a musíme zabezpečiť, aby investícia bola zmysluplná, dobre investovaná a že zvýšenie prostriedkov nám pomôže. Danke sehr, Kollege. Ďakujem. A teraz e, kolega Cukalas. Ďakujem, pán e, predseda. Mm, e, budem veľmi stručný. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyním. Tak chcela by som povedať najprv niečo k excelentnosti. E, prideľovanie prostriedkov skutočne e, vlastne e, podporuje výskum. Máme 283 v Európe, 120 doktorských prác a myslím, že musíme hovoriť aj o štrukturálnych programoch. Ja myslím, že je potrebné, aby krajiny, ktoré dostanú prostriedky, aby e, tieto prostriedky vyčlenené na výskum aj na výskum e, vynaložili. E, je to podmienkou rámcových programov. Tieto práce musia byť potom posudzované zvlášť veľké infraštruktúrálne prácu majú tiež práce majú veľkú dôležitosť v Európe. Ďalšia poznámka. Ako sa správať v, sú, v súčasnosti, čo sa týka um, um, vedy. Vidíme, že kde to máme veľké mocnosti vedecké sme hovorili, že v Číne majú 12 miliónov výskumníkov. Treba však povedať, že eh, India eh, ročne produkuje 1,5 miliónov inžinierov a ďalšie eh, tieto krajiny prekazujú veľké čísla. E, napríklad e, v Číne je to 100 miliard, čiže to sú vlastne e, úrovne, na ktorých sa pohybujeme. Čo sa týka výskumu a vývoja, ten, istý výsledky a to, čo pokladáme za úspech, je nedostatočné. Mm, tak, ako sa globalizuje hospodárstvo, musíme vytvárať aj tu siete a vytvárať Centra excelentnosti. Chce niekto prehovoriť za komisiu? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, e, že v tejto prvej diskusii môžem e, e, sa zúčastniť k zelenej knihe, ktorá sa vydala pred niekoľkými mesiacmi. Všetky otázky, všetky poznámky sú presne také isté, aké máme aj my niekoľko bodov. Jedno sa týka fragmentácie alebo kohézie e, konkrétnej oblasti politiky. E, a, a dúfajme, že 8 program nebudeme volať FP8. Je to e, vlastne aj niečo, čo sa týka aj inovácie a v rámci toho trojuholníka aj vzdelávania. A myslím e, a dúfam, že tá politika samotná bude jednoduchá. E, vypracujme niečo e, spolu, čo je v prospech obyčajného občana, obyčajného výskumníka na prvý pohľad musíme pochopiť, čo sú ciele a ako ich dosiahnuť ako to dosiahnuť spoločne. Čo sa týka fragmentácie a synergii eh, v politikách členských štátov, toto je momentálne veľmi dôležitý bod pri uvažovaní o našich politikách musíme zabezpečiť, aby sme mali pridanú hodnotu na európskej úrovni a neboli duplicity na e, národnej úrovni, respektíve aspoň teda nie nepotrebné duplikácie. Čo sa týka e, podreprezentáciu určitých regionov Európy. To je tiež bod, ktorý sa často e, spomína. A tu potrebujeme E, veľa vstupov, aby sme dosiahli dobré riešenie. Musíme v určitých regiónoch zvýšiť excelentnosť a e, v niektorých e, oblastiach bude ťažko vytvárať kompromisy v excelentnosti. Čo sa týka malých a stredných podnikov, to je kľúčové. Oni sú motorom inovácie často a musíme vytvoriť niečo, čo bude v ich prospech, čo ich bude motivovať Ehm, jedným spôsobom vytvoriť špeciálne opatrenia. Ehm, jednoduchosť by však by nemal byť len pre nich, ale ehm, jednoduchosť by mala byť v prospech všetkých vrátane malých a stredných podnikov. Toto sú veci, ktoré si musíme veľmi dobre pozrieť. Malé a stredné podniky musia mať možnosť konať na lokálnej úrovni, poskytovať výsledky na lokálnej úrovni. A čo sa týka ešte raz e, zjednodušenia, to je tiež kľúčový prvok. E, máme šancu zmeniť niektoré základné pravidlá e, z FPS 7. A myslím, že Ehm, musíme niečo vykonať, eh, aby sme zlepšili celú atmosféru výskumu v Európe. Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que estamos em cima dos votos, mas de qualquer das formas. Uh, que... Viem, že ideme hlasovať, ale ešte by som chcela rada predsa len predniesť niekoľko poznámok. Ďakujem za pripomienky a príspevky kolegov, ktoré tu vyjadrili a hlavne aj za otázky, ktoré vyvstali. Podľa mňa sa zdá, že je tu e, veľký stupeň e, dohody, hlavne čo sa týka tých e, kľúčových otázok E, samozrejme, že sú medzi nami e, e, ľudia s rozličnými názormi, ale čo sa týka prístupu k hlavným programom, problémom, sme viac menej jednotní. Jedna z vecí, ktorá tu viackrát zaznela dnes, je vlastne excelentnosť. Excelentnosť je Eh, jednou z cieľov a kritérií a musíme to skombinovať eh, s takou politikou, eh, ktorá nám umožní zapojenie. Preto keď sa pozeráme na akčné body v zelenej knihe, čo chceme zjednodušovať, hlavne finančnú otázku, finančný systém, aby spoločný strategický rámec, aby to nebol len rámcový program, e, správa je skutočne mimoriadne dôležitá a súhlasím s kolegami, čo sa týka e, nastupujúceho rámcového programu číslo 8 Európska inštitúcia pre inováciu a technológiu CIP, ako aj e, štrukturálne fondy a fondy súdržnosti. Fond súdržnosti. To všetko je prepojené, aby štrukturálne e, fondy spolupracovali spoločne e, s ďalšími programami v rámci EÚ. Dôležité je, sú aj spoločné e, výskumné programy. To je bez pochyby. E, musíme e, dôverovať týmto programom, spoločným programom, e, európskym programom a potrebujeme e, e, väčší vstup z z regiónu súdržnosti. Je jasné, že potrebujeme si premyslieť veci, ktoré boli spomenuté. Poprvé CIP. Tu potrebujeme e, e, sa postaviť výzve. V zásade by som povedal, že som pripravený diskutovať o tomto ešte Ďalej, čo sa týka medzinárodnej spolupráce a malých a stredných podnikov, tu skutočne musíme tieto dve oblasti vyjasniť. Je to absolútne nevyhnutné. Potom sa zneli body týkajúce sa e, kontextu e, v kontexte mladých, malých a stredných podnikov E, podnikov. Jeden z problémov, e, ktorým musia e, musia čeliť, je totálny nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. A potom ešte posledný bod, čo sa týka zjednodušenia. S väčšinou súhlasím, ale ešte jedna posledná myšlienka. Potrebujeme udržať jasnú, silnú rozvováhu medzi e, prístupom z dola nahor o tom, o čom hovoríme, keď e, spomíname potrebu hlavné hlavný, hlavná výzva nie je technologická e, výzva. E, niektoré e, krajiny sú schopní lepšie využívať spoluprácu a využívať európske fondy. Ostatné alebo druhé zase pokrikávajú pozadu, potrebujú zlepšiť infraštruktúry. Niektorí pristupujú k budovaniu eh, excelentnosti. A to si vyžaduje aj eh, súdržnosť. Ďakujem pekne. Ďalš... Končíme tento bod programu a prejdeme k hlasovaniu. Mm, dúfam, že ste si kolegovia priniesli karty. Takže urobíme skúšobné hlasovanie. kto je e, za to, aby sa zvýšili um, dane za pohonné látky. Kto je za to? No, tak radšej nie. Čiže pokusné hlasovanie. E, takže kto je za to, aby sme teraz pozastavili hlasovanie, musí hlasovať ja, nie, alebo sa zdrží. Tak, uzatvoril som hlasovanie a v poriadku. Je všetko v poriadku, áno, takže môžeme začať. Najprv, kolegovia, mám jeden návrh na zmenu postupu kolega Kalfin poprosil, aby sme zmenili poradie hlasovanie. Samozrejme, ste musíte súhlasiť. Je za to, aby sa hlasovanie e, k 12. dostalo úplne na posledné miesto. E, toto nie je návrh e, sekretariátu zmeniť poradie, ale väčšinou tieto návrhy Ehm, návrh z vašej strany. Nikto nič proti tomu nedá, nemá, takže 12 sa bude hlasovať úplne na koncu. Teraz prichádzame k bodu 8, Radium Spectrum Policy Program. Tak máme zoznam eh, hlasovania E, máme veľa kompromisných návrhov, to nám uľahčuje. E, kompromis 1 za, proti, zdržali sa e, prijaté kompromis 2 v bloku s kompromisom 3. Čiže za, proti, zdržanie, prijaté. Kompromis 4. Za, proti, zdržanie, prijaté tým sa dostávame e, k 26 za, proti. Ešte raz prosím, 26 za, proti, zdržali sa e, prijaté 27 za. Dvadsaťsedem za, proti 27 otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram. 28 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté 232 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí 233 za, proti, zamietnuté 28 za, 233 preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. E, zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 za, proti. E, zdržali sa zamietnuté. 134 e, za, proti. Prijatý za, proti. Zdržali sa 236 za proti prijaté inkondrajúci, teda 23, 32, 31 za, proti, zdržali sa prijaté 139 za, proti, prijaté 240 za, proti, zdržali sa zamietnuté

zamietnuté 246 za, proti, prijaté 248 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, prijaté kult 30 za, proti, zdržané sa zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, prijaté. Inku 26 za, proti, prijaté. 26. 265 za, proti prijaté. Kompromis 7 za, proti prijaté. 34 za, proti, prijaté 265 za, proti, prijaté 266 za, proti, zdržanie prijaté 35 za, proti, prijaté 28 za, proti, prijaté 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté kult 32, zamietnuté kult 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté kult, kompromis 8, 273 za, proti, prijaté. Kompromis 8 za, proti, prijaté. 275 za, proti, prijaté. 278 e, za, prijaté. 297 e, za, proti, prijaté. 281 za, proti, prijaté 282, e, prvá časť, za, proti, prijaté druhá časť, za, proti, zamietnutá. E, kompromis 9. Tak, prevedeme si druhú časť 282. Druhá časť. Otváram e, hlasovanie. 282, druhá časť, elektronické hlasovanie. Niekto to požiadal, otváram hlasovanie. Takže jedno EPP je navyše. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, prijaté. 298 e, za, proti, zamietnuté 39 za, proti, prijaté. 300 za, proti, prijaté. 304 za, proti, prijaté kompromis 11 za, proti, prijaté kompromis 12 za, proti, e, prijatý kompromis 13 za, proti, prijatý. 44 za, proti,

357 za, 357 za, proti, prijaté. 47 za, proti, prijaté. 48 za, proti, prijaté. Kult 42 za, proti, zamietnuté. 358 za, Prijaté. 359. Pán Hökmark. Chcem len povedať, že 358, tam bol k tomu ešte aj ústny pozmeňovací návrh eh, čo sa týka distribučných sietí a mm, vody, takže tam Pani Trautman a ďalší navrhli ešte ústny pozmeňovací návrh, neviem, či to sme zapracovali. Áno, je to tam zapracované, je to v podkladoch, ja som chcel to celé trošku rýchlejšie prejsť. A mal som pocit, že to je jasné a ja som mal pocit, že to nebolo dostatočne ústne, hovorí pán Höckmark. 14. Kompromis za, proti, zdržali sa, za, schválené. Kult 44 za, proti, zdržali sa, e, schválené. O, IMKO 39 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 379 za, proti, zdržali sa, mm, schválené. 368 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Kult 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 300 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 383 za, proti, zdržali sa, schválené 382 za, proti, zdržali sa, super. Imko 42 za, proti, zdržali sa, schválené 389 za, proti, zdržali sa, schválené. 390 za, proti, zdržali sa, schválené. 391 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 392 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 393 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 394 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 395 za, proti, preveríme. 395 preveríme. Otváram hlasovanie. Končím za, zamietnuté 396 za, proti zdržali sa, zamietnuté 398 za, proti, zdržali sa 398 za, proti a ostatní? <laughs> O ktorom sme? Takže ešte raz. 398 za a proti zdržali sa Schválené. Podľa môjho zoznamu to tak nemohlo byť. Takže e, 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 399 za, proti, zdržali sa, schválené 400 za, proti, zdržali sa, schválené 51 za, proti, zdržali sa, prijaté 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 53 za, proti. Ešte raz prosím. 53 za, proti, dobre, zamietnuté. Imko 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 3 za, proti, zdržali sa, z, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 17, kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 2 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 4 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, to isté, takže kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 75 za, proti, zdržali sa, schválené. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za. Príliš rýchlo? O, 20. 20. Takže preveríme. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21, kompromis 21. Za, proti, zdržali sa, e, schválené. 97 za, prosím, prosím, toto čo je? E, proti. A preveríme. Kompromis 97, otváram hlasovanie. And closed. Končím hlasovanie. A zamietnuté. E, 6 za. Proti. Schválené. O 98 za. Proti. Zdržali sa schválené. 99 za. Proti. Zdržali sa schválené. 7 e, za. Proti. Zdržali sa za, schválené. 22 kompromis 22. Kto je za? Proti Niečo som zabudol? 9, 9. Takže číslo 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 118 za, No, to padá. Takže to padá, padá. 121 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 123 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 e, za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 112. 124 e, e, za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 125 za. Proti zdržali sa, schválené. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Kult 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 131 za, proti, zdržali sa, schválené 133 e, za, proti, zdržali sa, schválené 135 za, proti, zdržali sa, schválené 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 136 za, proti, zdržali sa, schválené 100, kult, 105, kult 15 za, proti, zdržali sa, schválené, oh, zamietnuté 137 eh, za, proti, zdržali sa, a eh, zamietnuté 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa schválne 16 za, proti, zdržali sa schválené 17 za, proti, zdržali sa schválené kód 17 za, proti, zdržali sa schválené. No to bolo všetko. Takže konečný výsledok nie, musíme odhlasovať celú správu, kto je za. Elektronicky to je lepšie. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie? Končím. A? Prijaté. A? Legislatívne uznesenie ešte raz. Ešte raz, ešte raz musíme hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Eh, Niekto mi tu chýba. No dobre. Končím hlasovanie. A výsledok je takmer rovnaký. Blahoželáme. Okay. Takže po 9. A pani kolegyňa Merkis má slovo. Nech sa páči. A moment, takže kompromis 1. Za. Príliš rýchlo? No dobre. Eine kleine Pause. Malú prestávočku. Kompromis 1. Zustimmung. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. spada, pada, pada. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, za, za, proti zdržali sa, schválené. A mohli by ste trošku tichšie. Nie je to také jednoduché. 58 za, proti... Preveríme. 58 preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. And closed. A končím hlasovanie. Dobre. Zamietnuté. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. Ček, preveríme, preveríme. 67, otváram hlasovanie. Uh, Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 74 za. Kompromis 74. A nie. 74. Takže 74 za. Proti. Čo sa to tu deje? Čo ste unavení? Once more, please. Takže ešte raz 74 za. Dobre, proti. No to tiež nie je lepšie. Check, check, check. Preveríme, preveríme. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. A prijaté. Je to jasné. Kompromis 7 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. No, úžasné. 103. 103. 103 za, proti, zdržali sa schválené 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. O, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené 111 za, proti, zdržali sa 112 e, za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 114 e, za, preveríme, preveríme 112, druhá časť. Otváram hlasovanie. 112, e, druhá časť. Kontinujem hlasovanie. Jeden EPP pri, priveľa. Takže jeden EPP je tu priveľa. Dobre. A prijaté. 114 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 116 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. 129 za, proti, zdržali sa schválené. 130 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. 11A za, proti, zdržali sa schválené. 137 za, proti, zdržali sa schválené. 138 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 138 preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. And adopted. Kompromis 13 zustimmen. Prijaté kompromis 13 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa schválené. 151 za. Proti. Zdržali sa schválené. 152 za. Proti. Zdržali sa schválené. 153 za. Proti. Zdržali sa schválené. 154 za. Proti. Zdržali sa schválené. 155 za. Proti. Zdržali sa schválené. 157 za. Proti. Ah. 157 ešte raz, prosím. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 158 e, za. Proti. Zdržali sa schválené 150 za, proti, zdržali sa schválené 160 za, proti, zdržali sa e, schválené 161 za, proti, zdržali sa schválené kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené schválené 156 za, 165 e, za, proti zdržali sa. Schválené 166 za, proti zdržali sa. Schválené 157 za, proti zdržali sa. Schválené 100, e, teda kompromis 16 za, proti zdržali sa. Schválené kompromis 17 za, proti zdržali sa. Schválené 177 za, proti zdržali sa, schválené 178 eh, za, proti, zdržali sa, schválené 179 eh, za, proti, zdržali sa, schválené 180 eh, za, proti, zdržali sa, schválené 181 za, proti, zdržali sa, schválené 184 za, proti, zdržali sa, schválené 186 za, proti zdržali sa schválené 187 za, proti, zdržali sa schválené. Predsa len schválené. Preveríme? Preveríme. Takže 187 preveríme. Neslobodno ani mrknúť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti proti, zdržali sa schválené. 191 za, proti, zdržali sa schválené, 193 za, proti, zdržali sa schválené, 195 za, proti, zdržali sa schválené, 196 za, proti, zdržali sa schválené, 197 za, proti, proti, preveríme, 197 preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je zamietnuté. Hm. 20. Kompromis. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválené 201 za, proti, zdržali sa, e, schválené 202 za, proti, zdržali sa, schválené kompromis 21 za, proti, zdržali sa, e, schválené kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené kompromis 23 za, proti, zdržali sa schválené kompromis, eh, pardon, 207 za, proti, zdržali sa schválené 213 za, proti, zdržali sa zamietnuté 214 za, proti, preveríme, o, preveríme 214, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. A prijaté. Dobre, 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 222 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 226 za, proti, ešte raz prosím, kto je za, za 226, proti. Tak radšej si preveríme, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 227 za, proti zamietnuté 20, 229, prijaté 230 za, proti, prijaté 231 za, proti. Čiže ešte raz 231, kto je za, proti, zamietnuté 232 za, proti, Prijaté. Kompromis 26 za, proti, prijaté. 238 e, za, proti, zamietnuté. 239 zamietnuté. Kompromis 27 prijaté. 28 prijatý. Kompromis 28a za, proti, prijatý. 29 za, proti, prijatý. 252 e, prijatý. Kompromis 30 za, proti, prijatý. 259 e, prijatý. 260 za, proti. Ešte raz. Za, proti 260 ešte raz preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, prijatý. 270 za, proti, zamietnuté. 271 za, proti, prijaté. 272 za, proti, prijaté 273 za, proti, prijaté 274 za, proti, prijaté kompromis 32 za, proti, prijatý 290 za, proti, prijaté. Takže 290 preveríme, otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 291 za, proti, prijaté. 292 prijatý. 293 za, proti, prijaté. 33 za, proti, prijaté. 297 zamietnuté. 297 za, proti, prijaté 299 za, proti, zamietnuté. 299 si preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram. Dobre prijaté. 300 za, proti Nie všetci zdvíhate ruky. Ešte raz 300 za. Proti. Prijaté. 301 za. Proti. Prijaté. Kompromis 34 za. Proti. Prijaté. 18 za. Proti. Prijaté. 35 za. Proti. Prijaté. 36 za. Niečo som vynechal? Ktorý? Prepačte. E, zabudol som na kompromis 35, čiže to je za, proti, prijatý. Čiže teraz e, pozmaňovací návrh 35. Kto je za, proti? Zamietnuté. 36 za, proti? Zamietnuté. 37 za, proti? Prijaté. 38 za, proti? prijaté 39 za, proti, prijaté 40 za, proti, prijaté 41 proti, zamietnuté 1 za, prijaté 2 za, proti, e, prijaté. Nemôžeme ich urobiť všetky naraz. Môžeme trojku a sedmičku, jo, 3 až po 7 spolu, spoločne. Čiže 3 až 7 za. Výborne, prijaté. Teraz jednotka od INTA za on blok. Čiže od 1 do 6, kto je za? Od jednotka až 6. Chcete on blok? INTA. INTA 1 a 6 spoločne. Kto je za? Kto je proti? E, prijaté. Teraz sa dostávame k INTA 10. Za? Tak Inta 8 za, proti, prijaté 10 za, proti, prijaté 12 za, proti, prijaté Môžeme 14 a 16 on blok? Nie. Tak 14 za, proti, prijaté 15 za, proti, prijaté 16 za, proti, prijaté. Mohli sme to urobiť on blok. Teraz Ample. Môžeme čísla 2 až 5 spolu. To je za. Proti. Prijaté. Teraz máme 7, 11, 12, 14, 15, 17. Teda môžeme urobiť všetku spolu, áno, tak to je za, proti, sú prijaté. 19, druhá časť za, proti, zamietnuté. Môžeme e, en blok 20 až 23 za, proti, prijaté. 26 za, proti, prijaté. 27 za, proti, prijaté. Preveriť, tak dobre. Čiže 27. Otváram hlasovanie. Máme jedného viac EPP. Uzatváram hlasovanie prijaté. Teraz máme NV. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on blok. Po 9. Po 7. Čiže 1, 4 a 7 on blok. Nie. Tak, Jednotka za, proti, prijaté 4 za, proti, prijaté 7 za, proti, prijaté 8 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Takže preveríme osmičku. Otváram hlasovanie. Uzatváram prijaté. 8 za, pardon, 9, to je za 9, proti, prijaté 10 za, proti, prijaté zamietnuté 11 za, proti, prijaté 12 za, proti, prijaté 15, len druhá časť za, proti, prijaté 16 za, proti, zamietnuté. Môžeme 19 až 22 on blok. 19 až 22 on blok. Kto je za? Tak teraz ako? Ako? Takže mám tu nesprávny zoznam. Takže teraz budeme hlasovať len o 20 a 21. Kto je za? Proti? Prijaté. E, tieto zoznamy sa každú hodinu menie. 25. prvá časť za, proti, zamietnuté 26 Čiže 27 za, proti, zamietnuté. 27 preveríme. Čiže preveríme 27. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. 29 za. Proti. zdržali sa, preberieme 29. Otváram hlasovanie. Zatváram. Prijaté 30. Môžeme 30, 31, 32 on blok? Nie. Takže 30 za, proti. Prijaté 31 za, proti Prijaté 32 za, proti. Myslím, že to bolo prijaté. Prijaté. Tri. Čiže imko od 7 do 11. 7 až 9. Aj to nie. 7 až 9 za, proti, prijaté. 10 za, proti, zamietnuté. 11 za, proti, prijaté. 17 za, proti, prijaté. 18, prvá časť Čiže moja, môj zoznam je z minulého večera a nemám tam zapísané. Čiže teraz ideme na reči 3 za, proti, prijaté 4, 4, 5, 6 on blok. Kto je za? Proti? Prijaté 8 a 9 za. E, prijaté 11 za, proti, prijaté 12 za, e, prijaté 17 a 18 spolu za, nie. Takže 17 za, proti, prijaté 18 za, proti, prijaté 21, 22, on blok za, proti, prijaté Kult jedna za, prijaté tri za, proti, prijaté štyri za, proti, prijaté sedem za, proti, prijaté osem za, 9 za, proti, prijaté 11 za, proti, prijaté 13, pri, proti, prijaté 15 za, proti, prijaté 17, prijaté, za, proti, Preveríme sedemnáctku, Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté 18 za. Tak 19 za. Proti. Zamietnuté 20 za. Proti. Prijaté Môžeme ABC on blok. Tak A za, proti, prijaté B za, proti, zdržali sa prijaté C za, proti, za, prijaté D za, proti, zdržané prijaté 2 za, proti, prijaté 4 za, proti, prijaté 5, za, proti, Peťka, elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 6 za, proti, zamietnuté 7 za, proti, ešte raz sedmičku za, proti, preveríme sedmičku, otváram hlasovanie. Zatváram prijaté. 8 za, proti, prijaté 9 za, proti, prijaté 10 za, proti, prijaté a záverečné hlasovanie. Takže 13 za, proti, prijaté Čiže záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže blahoželám. A ďakujem kolegom, ktorí vypracovali kompromisy, pretože by sme to mali oveľa ťažšiu situáciu. Takže ešte prichádza bod 10. E, pán Rody. Ody. Pán Ody. Takže... Amendment 3. Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltung beschlossen. 5. Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltung beschlossen. 6. Zustimmung. Enthaltungen. Gegenstimmen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 za, proti, prijaté 30, e, za, proti, prijaté kompromis 2, za, proti, prijaté 36, za, proti, prijaté 37, e, proti, prijaté a 38, prijaté 27 kompromis za, proti, prijaté Kompromis 28 za, proti, prijatý 42 za, proti, prijaté kompromis 17, prijaté 47 e, za, proti, prijaté 48 za, proti, prijatý 49 za, proti prijaté. E, kompromis 3 za, proti prijaté 52, e, proti e, prijaté e, kompromis 4 za, proti prijatý 65, za, proti prijatý 72, proti prijaté 72, 72 si preveríme, otváram hlasovanie. Uzatváram. Pán Bütikofer. Dnes už žiadne odporovanie. Kompromis 6 za, proti, prijaté. Kompromis 7 za, proti, prijatý. E, 26 e, prijatý. Kompromis 11 za prijaté. 83 e, za proti prija, e, e, Čiže 38 preveríme, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie a zamietnuté 88 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti prijaté. 96 e, za, proti prijatý, 97 za, proti prijaté, 99 za, proti prijaté, kompromis 9 za, proti prijaté, kompromis 10 za, kompromis 10, Matias? Bola tu nejaká chyba? Ďakujem pekne. Chcem len spomenúť, že napriek tomu, že 74 je spomínaná na, e, na tak nebol zapnutý mikrofón. Predtým, než prejdeme ku kompromisu 6. E, to je spomínané, že tento kompromis bol pokrytý, ale potom e, po zozname pána Odyho sme sa e, rozhodli, že, by, že to skutočne nebolo pokryté kompromisy. Je to, ide tu o charakter vedeckej práce v Európe. Teraz hovoríme o kompromise 10. To je schválené. Presne tak. Kompromis 10. Je to e, zoznam, e, ktoré sú teda po, e, pozmeňovacích, pozmeňovacích návrh, ktoré sú pokryté Pán Ody, súhlasíte? Áno, čítal som ten pozmeňovací návrh. E, tie vedecké práce v Európe sa vždy robia v takýchto um, e, prekárnych podmienkach. Je to trošku ťažké, ale v zmysle kompromisu súhlasím. Gut, also kompromis 10 ohne... Takže kompromis 10 bez 114. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Čiže teraz o 114 budeme hlasovať za, proti. 114 je prijatá. 116 za, proti, prijaté. 118 proti, prijaté. 119 za, proti, prijaté. Kompromis 30 za, proti, prijaté. Kompromis 12 za, proti, prijaté. Kompromis 13 za, prijaté. E, kompromis 29 za, proti, prijaté. Kompromis 22 za, proti, prijaté. 143 e, e, za, proti, prijaté. 19 za, proti, prijaté. 148 proti, prijaté. 150 za, 150 za. To je všetko. Čiže je to skutočne všetko? Dobre, proti. Ak chcete, preveríme. Otváram k 150. hlasovanie. Zatváram Prijaté. Dobre, ďalšie nám padá. A teraz rýchlo 162 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 164 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 166 za. Proti. 166 za. Teraz za. Proti. Musíme si to overiť. 166 za proti, zdržali sa prijaté. 167 za, proti, 168 za, proti, zdržali sa prijaté. 170 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. za proti 209 ešte raz za, proti zdržali sa prijaté 213 za, proti zdržali sa prijaté 214 za, proti zdržali sa prijaté 215 za, proti zdržali sa zamietnuté 216 za, proti zdržali sa prijaté 217 za, proti zdržali zdržali sa zamietnuté, 218 za, 217 overíme elektronicky, elektronické hlasovanie, 217 hlasujeme, koniec hlasovania, prijaté, 218 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 238 za, proti. Ešte raz si to overíme. 238 elektronické hlasovanie. Hlasujeme. Koniec hlasovania prijaté. 239 za, proti, zdržali sa prijaté. 240 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 288 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 283 za, proti, zdržali sa prijaté. 285 za, proti, zdržali sa prijaté. 286 za, proti, zdržali sa prijaté. 287 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalšie padá 291, najprv 290, za, proti, 290 za, proti, prijaté, 291 za, pr- proti, zdržali sa prijaté, 292 za, proti, zdržali sa prijaté, 293 za, proti, zdržali sa prijaté, 297 za, proti, zdržali sa prijaté, 298 za, proti, zdržali sa prijaté, 302 za, proti, zdržali sa prijaté, 303 za, proti, zdržali sa prijaté. A záverečné hlasovanie, pán odio ospravedlňujem sa. E, ja by som bol rád, keby si niečo um, sekretariat doveril, lebo zdá sa mi, že sme nehlasovali o kompromise 17. E, nedostal som to potvrdenie, čo vypadalo. Mne sa zdá, že sme o 17. nehlasovali. Prosím, aby ste to overili. <laughs> My God. Ja som išla overiť... Pardon. Um, konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen damit zu dem Bericht von Kollegen Remek. Teraz sa dostávame k správe pána Remeka. Also, Amendment 1. E, môžeme, môžeme začať. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, ešte raz 3 za, proti. Overíme to. Dobre, trojku overujeme. Elektronické hlasovanie za. Hlasujeme vlastne, hlasujeme. koniec hlasovania. Prijaté. 4 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 5 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Osmička za, proti, zdrali sa prijaté, 9 za, proti, zdrali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdrali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 a za, proti, zdrali sa prijaté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa za, e, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, alebo 25, 25, hovorí pán predseda, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa, prijaté, 30 za, proti, zdržali sa, prijaté, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 48, 49 amblok za, proti, zdržali sa prijaté, 50 za, proti, zdržali sa prijaté, 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa prijaté 59 za, proti, zdržali sa prijaté 61 za, proti, zdržali sa prijaté a e, konečné hlasovanie hlasujeme elektronicky. Hlasujeme Koniec hlasovania. Prijaté, blahoželáme. A teraz sa dostávame k bodu 13. Pán Rode. Rode. E, kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti. E, kto je za? Proti? Čiže kompromisný návrh číslo 3. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. Trojka bola schválená. Jedenáctka, ak sa nemýlim nie, 12. E, Pozmeňujúce návrh číslo 12. E, trojka bola schválená. A teraz sme pri pozmeňujúcom návrhu číslo 12. 12. Hneď pod e, dva riadky pod tým. Čiže 12 za, proti, zdržali sa, prijaté sme pri 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hovorím príliš rýchlo. Ďalší pozmeňujúci návrh je 17. Keď to nájdete, budeme pokračovať. Začíname. Je všetko v poriadku? Jediný problém je, že keď sme začali, tak e, sme neboli upozornení na, e, na to, že začíname. Myslím, preto došlo k tomu zmetku. Ja navrhujem, aby sme začali ešte raz hlasovať. Chcete zač- opakovať hlasovanie od samotného začiatku? My sme o niečom rozhodli, ale nikto nás e, na, neupozornil, že sa zmenilo poradie hlasovaní. Ja si myslím, že môžeme znovu začať. To by nemal byť problém. E, zmenil sa, zmenilo sa poradie v zozname hlasovaní, ale Ehm, myslím, myslím, že hneď na začiatku to bolo úplne jasné. Ehm, kompromis 3 to bol prvý bod našej rozpravy, čiže kompromis číslo 3 ešte raz. Dobre? Kompromis číslo 3. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. To je správa eh, Rode prípade, že niekto má nejaké pochybnosti. Can we fasten your seatbelts? E, dámy a páni, prosím, priputajte sa a začíname. E, takže e, hovoríme a hlasujeme o správe Rode. Kompromis číslo 3. Máme to na zozname na hlasovacom zozname. So, jetzt machen wir noch mal, jetzt aber bitte, ladies and gentlemen, kompromis 3 von... Dobre, takže e, kompromis číslo 3. K správe Rode hlasujeme elektronicky. Naposledy. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. a výsledok je ten istý, alebo takmer rovnaký. si návrh 12. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Nie, prepačte, nie, 6 padá. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdrali sa prijaté. 9 za, proti, zdrali sa prijaté. 10 za, proti, zdrali sa prijaté. 11 za, proti, zdrali sa prijaté. 12 za, proti, zdrali sa prijaté. Pekný zoznam, 60 vlastne nie, 68, opravil sa pán predseda, 68 za, proti, zdržali sa prijaté, 70 za, proti, zdržali sa, proti, ešte, zdržali sa prijaté. 71 za, 70 si ešte overíme, 70 overujeme elektronicky, hlasujeme, Koniec hlasovania. Prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté, 72 za, proti, zdržali sa prijaté. Konečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasovania.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 Ako sa vaše meno uh, píše? Každýkrát eh, to vyslovujete lepšie. Gržib. Takže ďakujem. Takže budeme hlasovať o tejto správe pána kolegu Gržiba. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, schválené 2. Eh, e, za, proti, zdržali sa, schválené 31. E, dvoje časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Uh, pardon, takže druhá časť padá, pretože máme kompromis 2 prijatý, takže 6 za, proti, zdržali sa. E, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. E, 16 za, proti, zdržali sa, schválené. E, oddelené hlasovanie 17, 17, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 25 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené oddelené hlasovanie na 30. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené 38 za, proti, zdržali sa 38 zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40. prvá časť za, proti, zdržali sa len druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20, eh, 42 za, proti, zdržali sa schválené, 43 za, proti, zdržali sa schválené, 45 za, proti, zdržali sa Eh, zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa schválené, 47 za, proti, zdržali sa schválené, 48 za, proti, zdržali sa schválené. Konečné hlasovanie elektronické za celú správu pána kolegu Žiba, otváram hlasovanie.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 a Vidal Quadras. Nech sa páči. you, you K rokovaciemu poriadku, pán predseda, vy ste sa pýtali, ako vysloviť priezvisko pána, pána Priezvisko, kde je 5 spoluhlások a žiadna samohláska je diskriminačné pre <laughs> stredomorské krajiny. A treba reformovať zmluvu, aby sme boli za to kompenzovaní. Der äh, Kollege ja. Lange möchte das noch vertiefen, weil wir so viel Zeit haben. Bitte sehr. Takže mm, máme tak strašne veľa času. Dobre, ja by som to trošku prehlbil. A síce, že fínsky kolegovia e, k tomu vytvorili určitú protivahu, pretože v každom poriadnom fínskom slove je minimálne 4 krát A. Samohlaska A. Gut, wer diese Frage weiter vertiefen möchte und... Ak sa chceme ďalej tomu venovať, tak e, na popoludne môžeme zvolať nejaký špeciálny workshop Dobre, teraz správa pána Kalfina. Warum haben wir eigentlich verlegt? Ist nicht da. Ja, ist nicht da. Aha. Gut, trotzdem, es geht los. Dobre. Ah, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 44, nie, to je čo? 49 a 9. Za, proti, zdržali sa e, schválené. 44 a, e, 45 10 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 47 za, proti, zdržali sa? Schválené. 49 za, proti. 49 padá, dobre. 48 za, proti, zdržali sa. Schválené 50 za. A, pardon, 50 padá. P, 51 za. Oddelené hlasovanie, prvá časť. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválen druhá časť za, proti. Zdržali sa schválené. E, kompromis 4, preveríme si, teda druhú časť 51 si preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Nie, končím. Ó, zamietnuté. Zamietnuté. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. 74 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, 74 za, proti, zdržali sa schválené 50, 75 za, proti zdržali sa schválené 76 za, proti zdržali sa e, schválené 77 za, proti zdržali sa schválené 78 za, proti zdržali sa schválené 79 padá, e, 79 za, proti zdržali sa zamietnuté 80 a 82 za, proti zdržali sa schválené. 83 za. 80 a 82 si preveríme. 80 až 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. knapp, Charles. <laughs> 83 za, proti, zdržali sa schválené 20, 84 za, proti, zdržali sa schválené 21 za, proti, zdržali sa schválené 22 za, proti, zdržali sa schválené 23 za, proti, zdržali sa schválené 20, nie, 1 za, proti, zdržali sa schválené 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa schválené 26 za, proti, zdržali sa e, schválené 27 za, proti, zdržali sa e, schválené konečné zahlasovanie, e, otváram hlasovanie elektronické. And closed. Končím hlasovanie. And adopted and now legislative... Dobre, prijaté. Dobre, blahoželáme, ďakujem vám všetkým za vašu disciplínu. Nebolo to až také strašné, 1,5 hodiny. Very good. Thank you very much for your help. Dobre, ďakujem. A teraz môžeme veľmi rýchlo, všetci teda nie všetci, ale tí, ktorí máte iné povinnosti, chodte von. Dobre, ak všetci odíte, fajn, nemám problém. A teraz ďalší bod. La la la la. Komplexný prístup ochrane osobných údajov v Európskej únii. Giles Chichester. Prosím vás, ticho. A slovo má pán Chichester. Thank you, chairman. Ďakujem. Ak niekto ešte budete naďalej hovoriť a budete tu postavať, tak ja osobne vás vyvediem. Ďakujem, pán predseda. Toto je stanovisko k otázke ochrany údajov a máme primerane vhodné a koncízne stanovisko, krátke, Odporúčam eh, kolegom a chcel by som zdôrazniť, eh, na čo, je hlavne, na čo je hlavne zameraná správa. Ide o to, aby sme zamedzili tomu, že sa pri nadmerne zaťaží byrokracia, administratíva podnikov, predovšetkým malých a stredných, eh, v dôsledku tejto legislatívy. A z toho dôvodu dúfam, že kolegovia budú súhlasiť s tým, že si želáme, aby komisia venovala veľkú pozornosť odsekom 1, 2 a 3, pretože sú osobitne dôležité z hľadiska tohto tvrdenia a tejto snahy. V odseku 5 sa venujeme otázke ochrany osobných údajov, ktorá je zámerná. E, musím priznať, že ešte stále by som potreboval vysvetlenie komisie, čo má na mysli, keď hovorí o zámernej ochrane osobných údajov. E, takže privacy by design. Ja si myslím, že tu na je e, to otázka výkladu. A pokiaľ ide o odsek 6, e, Týmto sa komisia vyzýva, aby zvážila možnosť e, tzv. behaviorálnych sankcií v prípade porušenia namiesto uplatňovania všeobecnej zásady zodpovednosti. Čiže e, my sa v odseku 7 vraciame k tomu, aby sme zabránili príliš veľkej záťaži podnikov a relevantných osôb. Takže takto to vyzerá, pán predseda. A ja si s najväčším potešením e, vypočujem názory, prípadné názory mojich kolegov a týmto končím, alebo mal by som pokračovať, kým neskončí pán e, Lange. Ďakujem, pán predseda. Um, Ospravedlňte ma, prosím, ja som vás počúval, pán Chichester, pán Grutem. Ďakujem, ďakujem, pán Chichester, za stanovisko, aj dôvodovú správu. Je to komplexná téma a pri každom technologickom pokroku by sa hneď mala preverovať aj ochrana údajov, takže vždy človek za tým trošku pokrivkáva, je to vždy dosť náročné udržať krok s dobou. Som toho názoru, že by sme to nemali preťažovať a zmyslom v digitálnej agende je aby sme malým a stredným podnikom v Európe zjednodušili život. Nie, že budú potrebovať na každý členský štát právne oddelenie, aby potom mohli vstúpiť do trhu, na trh. E, takže mm, na to treba pamätať. A teda nielen malé a stredné podniky sú týmto dotknuté, ale máme technologicky ďalší rozvoj v sociálnych sieťach a u nás je o tom obrovská diskusia, že musí byť možnosť pre užívateľov a užívateľky e, mať kontrolu nad svojimi údajmi a teda mm, dám príslušné pozmaňovacie návrhy a v budúcej novej verzii smernice e, pre, výbor pre vnútorné záležitosti je gestčný a tam by teda aj nové údaje ako genetické údaje mali byť zohľadnené, aby sme nemuseli tak rýchlo vlastne to ešte opäť prepracovať tak skoro. Takže harmonizácia by mala ušetriť náklady, nie spôsobiť náklady, takže súhlasím s predrečníkom ktorý spracoval to stanovisko, musí to byť vyvážené aj v našom výbore a individuálne práva treba zohľadniť tiež. A nemá sa to zameriavať len na malé a stredné podniky. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. A kolegyňa Nibler. Ďakujem, pán predseda. Ja nie som vo výbore Libe, ja som len tu a tam som hlasovala, preto som sa ešte raz vrátila sem. Dobre, ďakujem za stanovisko. Treba to preskúmať, môžem to podporiť. E, ešte dve veci by som vniesla do tejto diskusie. Včera sme tu mali komisárku Nelly Cruz a ona e, e nám predniesla, čo plánuje digitálnej agende, potom je tam eh, pripravená nová stratégia na tému cloud computing. Čiže mali by sme sa tým trošku viac zaoberať, ak máme mať v Európe poriadnu ochranu údajov. A samozrejme musíme tým eh, sa zamerať eh, aj na medzinárodnú dimenziu, čo sa deje v iných regiónoch sveta, pokiaľ ide o ochranu údajov a ako zachováme vysokú úroveň ochrany údajov. Ak sa robí transfer údajov, aby sme mali možnosť budovať nielen na dôvere na dobrej vôle, ale aby sme tu mali aj nejaké nástroje kontroly, či sa dodržiava tá naša vysoká úroveň Musíme sa teda ešte pozrieť na dohody z USA, preskúmať, či je to ešte aktuálne, alebo či treba niečo zmeniť. No a pokiaľ ide o prepracovanie smernice o ochrane údajov, tam sa tým už zaoberajú kolegovia vo výbore. A treba to sformovať tak, aby keď dochádza k transferom, pokiaľ sa to týka našich občanov, aby bol mož, bola možná postrebná ochrana údajov. A druhá vec, privacy by design. Kolega Čičester správne položil si otázku, že čo tým vlastne chápeme. Takže mm, aj pokiaľ ide o tie povinnosti voči podnikom, zabezpečí sa ochrana údajov integrovaná v technológii, to považujem za dobrý prístup. A ja to vidím pozitívne, ale ešte by som doplnila, že na európskej úrovni sú potrebné informačné kampane, aby mladí ľudia, ktorí tak bezelstne všetky svoje údaje zadávajú do internetu, aby vlastne boli trošku informovaní o tom, že sú v tej sieti aj ľudia, ktorí to nemyslia úplne úprimne s nimi. Treba ich upozorniť na jednoduché, jednotlivé rizika. A myslím, že vyhadzujú sa peniaze aj na menej potrebné veci, takže na toto určite sa oplatí investovať, aby ľudia boli senzibilizovaní, nie kontrolovaní, ale aby si uvedomili rizika, aby opatrnejšie zaobchádzali s vlastnými osobnými údajmi. Ďakujem pekne. Ďakujem a slovo má Kolárska Bobinská. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Čičestrovi za jeho stanovisko. Uvádza sa tam, že eh, je potrebné, aby bol, bola vyvážená ochrana osobných údajov, ako aj to správne posolstvo. Je potrebné, aby sa ochraňovali osobné údaje bez toho, aby sa to odrazilo na fungovaní podnikov a ich administratívnej záťaži. E, ja si myslím, že niektoré veci by sa mohli zmeniť alebo jednoducho by sa mohlo niečo doplniť. Poprvé, myslím si, že by sme mali byť otvorenejší, pokiaľ ide o reformu smernice. Myslím si, si, že tá správa je v tomto smere príliš e, nedostatočná. Myslím, že treba vyzývať komisiu, aby opatrne postupovala pri uplatňovaní nových zásad a nových skúsených testov, ktoré sú skutočne potrebné. Čiže treba, nestačí len požiadať na, o e, testy a otvorenosť zmenám. Po druhé, myslíme, že by sme mali usilovať o spoločné európske normy. Mali by sme sa zhodnúť na tom, čo znamená súhlas a v akom veku možno poskytnúť tento súhlas. A, a pokiaľ ide o, o lokalitu fyzickej adresy, je veľmi ťažké vedieť v e, kde sa uplatňuje e, vnútroštátna legislatíva jednotlivých štátov v oblasti súhlasu. Druhá vec to je zodpovednosť. Musíme vedieť, kto je zodpovedný v prípade, že e, k prístupu majú prístup mnohí zberatelia údajov, e, pretože často ide o siete. A ďalej, pokiaľ ide o osvedčenia a pečate, myslím si, že tieto by mali byť individualizované a overiteľné. V opačnom prípade prípade môžem len použiť cut and paste z jednotlivých webových stránok. A pokiaľ ide o transfer údajov, myslím si, že potrebujeme vysledovateľnosť týchto údajov, to znamená, kde sa, odkiaľ smerujú údaje, kam smerujú v prípade odovzdávania údajov medzi podnikmi, pretože nemá človek pod kontrolou všetky tieto zmeny. Je potrebné, aby mal človek schopnosť modifikovať údaje z jedného zdroja zdroja a aby sa táto modifikácia prejavila v celej sieti transferu údajov. Je to ešte dôležitejšie v prípade e, e, cielenej e, e, spamovej pošty. A napokon by som e, chcela e, vyjadriť nádej, že komisia bude schopná e, vysvetliť v súvislosti s ochranou osobných údajov možnosť podania hromadných žalob. Ja nie som proti tejto možnosti, ale myslím si, že komisia by mala svoju pozíciu k tomuto bodu vyjadriť jednoznačnejšie. Ďakujem. Danke. Ďakujem. Pauliina Ek. Thank you, Chair. Also, I would like... Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať eh, za túto správu. Gilesovi. Ja si myslím, že sa mu podarilo vyvážiť jednotlivé záujmy a to veľmi dobrým spôsobom. Ľutujem, že v tejto oblasti došlo k vývoju, ktorý po dlhú dobu už zanedbáva také veci, ako je bezpečnosť, ochrana e, súkromia, e, integrita a podobných, e, podobné práva. Ja si myslím, že Správny spôsob, ako v tomto smere nájsť jednotnú líniu, je vyvážiť záujmy bezpečnosti s nákladmi a po tretie aj s právami jednotlivcov. Myslím si, že bol predložený rád návrhov, ktoré, o ktorých sa hovorilo, o ktorých sa ešte budú hovoriť a myslím si, že e, táto e, otázka bezpečnosti má zásadný význam a um, ako si sa z diskusie vytratila. Myslím si, že musíme vnímať celkové porušovanie uh, integrity ktoré by mohlo byť výsledkom týchto legislatívnych návrhov. Ja si myslím, že e, časová správa však obsahuje veľmi veľa dobrých prvkov a je potrebné, aby sme sa na to pozreli komplexným spôsobom a preto e, myslím si, že je veľmi dobré, aby sme my e, Ehm, pracovali aj v budúcnosti na koncepte ehm, Privacy by Design a je takisto dobré, aby sa zaregistrovali jednotlivci a ich jednotlivé aktivity a pohyby, ale Eh, je potrebné, aby bola možnosť eh, rýchleho overenia, možno nie expertom, ale osoby, ktorá eh, takto je, už len, nemusí to byť expert, ale obyčajný človek môže nájsť na internete, internete vyhľadávaním úplne údesný počet údajov a je a nie je vždy zabezpečená taká ochrana údajov, akú potrebujeme. Myslím si že teda, že ten text je dobrý a myslím si, že je potrebné, aby sme pokračovali v diskusii v týchto líniách. Ďakujem. Ja, ich hab jetzt äh, gerade noch die Frage... Už, ešte tu som mal otázku, či tu zásobca komisie nie je, aj keď sme pozvali, nedá sa na to nič zmeniť. Giles, ešte chceš na to? Nech sa páči.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 ja som len teraz e, prišiel. E, e, dobre, takže my dáme slovo najprv predstaviteľovi komisie. Ja nemám nejaké konkrétne pripomienky. Chcel by som sa poďakovať výboru aj spravdajcovi za veľmi užitočné stanovisko. Všetky tie veci, o ktorých hovoríte, sú integrálnou súčasťou hodnotenia vplyvov a my sa tešíme na ďalšiu prácu v tomto smere. Vynikajúce Charles. Ďakujem, pán predseda. E, v prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegom za ich milé, láskavé slova, konštruktívne príspevky a chcel by som povedať aj niekoľko osobných poznámok a po druhé chcel by som vyjadriť vďaku za to, že hlavná správa sa E, je predmetom iného výboru. To znamená, že tie širšie otázky súvisiace s touto problematikou rieši práve tento iný výbor. A toto je aj dôvod, pre ktorý sme sa my zamerali, ako si možno pán Buta myslí, príliš úzko na podni- oblasť podnikania a malých a stredných podnikov, ale úlohou nášho výboru je zaoberať sa priemyslom a nie nevyhnutne jednotlivými slobodami. A preto by som si dovolil povedať, že pán, pánovi Grote, že ja s vami súhlasím v tom, že e, veľké obavy súvisiace s, s, s, s otázkou súkromia spoločenských sietí e, je e, aktuálna. Ja som rád, že som e, prijal návrh svojich detí, aby som sa nezaregistroval na Facebooku a ďakujem aj ďalším kolegom pani Dibler za jej veľmi užitočné vysvetlenie pojmu Privacy by Design. Otvorili ste mi oči, veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že je potrebné, aby sme sa usilovali o takúto rovnováhu medzi tým, aby ľudia boli zodpovední za spôsob, akým e, údaje využívajú na jednej strane, ale aby sme ich príliš nezaťažovali administratívou na druhej strane. Pán predseda, myslím si, že by sme snáď mali teraz hovoriť o termínoch a časovom harmonograme. Yeah, clear, yeah. Áno, to je jasné. Máme tu uh, termín na podávanie uh, pozmeňujúcich e, návrhov. Je to 30. apríl na poludne o 12.00 pokiaľ si niekto želá predložiť pozmeňujúci návrh. Pokiaľ nie sú ďalšie žiadosti o slovo, môžeme ukončiť rozpravu o tomto bode a keď sa pozrieme na hodiny, vidíme, že ešte stále máme k dispozícii pol hodiny, ale už e, nemáme nič na programe, takže vám želám dobrú chuť k obedu.